Pán Morten Messerschmidt, spravodajca, máte slovo. Tak, formand, og øh, jeg har glædet mig til debatten her. Det er dejligt, selvom tiden er lidt henskreven, at vi... Øh... Ďakujem. Takže ďakujem, že ste mi umožnili toto pohovoriť. Máme tu ďalší bod programu. Mm, politika v rámci hospodárskej súťaže konkurencieschopnosť to je veľmi dôležité v rámci jednotného trhu, ale máme rôzne pravidlá a je treba vedieť, kedy e, tá pravidla sa uplatňuje, kedy nie, pretože vo vašom prípade je tam veľký chaos. Taktiež e, bolo dobre spolupracovať s pani Vestager, dánskou komisárkou. E, to bolo skutočne veľmi príjemné a taktiež bola dobrá spolupráca so spravodajcami z rôznych politických skupín a som rád, že, sme podar- že sa nám podarilo dosiahnuť kompromis v rámci politických skupín a som si istý, že zajtra budeme taktiež pozitívne hlasovať. Je tam celý rad nových prvkov, ktoré sme doteraz nemali v žiadnom iniciálnom stanovisku v súvislosti s politikou konkurencieschopnosti. Takže Ide o to, že Európsky parlament sa postaví e, novej výzve, síce sociálnemu dumpingu e, v obchodnom svete. To je veľmi dôležité. Hovorilo sa o tom v rámci rôznych výborov, v rámci rôznych grémií. Je to niečo, čo skutočne získalo veľký význam a to je jedno, o akej konkrétnej politike hovoríme. Či je to politika schopnosti, tam e, sa to v podstate e, vníma už ako prirodzený faktor. Napríklad tu máme letecký sektor. Tam vidíme, že v podstate všetky e, štáty EÚ stoja pred obrovskou výzvou a potom tí zamestnanci sú v podstate e, veľmi e, tlačení podmienkami. A myslím si, že zatra sa teda ukáže pri hlasovaní, ako sa to dívajú kolegovia. No a ďalej tu máme e, tú otázku LuxLeaks a síce e, otázka toho, ako sa, sa stavali k fiskálnej politike jednotlivé členské štáty, mali teda také konkrétne rôzne daňové stimuly a myslím si, že toto je veľmi dôležitá téma. Tým musíme vedieť zaobchádzať v rámci politiky kon- e, konkurenceschopnosti. Musíme to vedieť riešiť je to možno niečo, čo by nás mohlo zajtra trochu rozdeliť. Takže mali by sme sa snažiť o spoločnú daňovú politiku, alebo by sme sa skôr mali snažiť regulovať pravidlá štátnej pomoci v jednotlivých členských štátoch. Takže napríklad štátna pomoc tam musíme mať na zreteli jasné, presné pravidlá, aby neviedli k narušeniu hospodárskej súťaže. A to je taktiež dôležitý prvok v rámci našich predvolebných kampaní. Máme tu štrukturálne fondy, pokiaľ teraz sú uplatňované prostriedky z týchto fondov v rámci e, členských štátov, tak je to preto, aby sme vytvorili lepšie podmienky pre vytvorenie pracovných miest a nie preto, aby sa tieto pracovné miesta presúvali z jedného štátu do druhého. Takže viem, že je treba byť proaktívny, že sa to od nás očakáva. Napríklad tu máme tretiu liberalizačnú smernicu v energetickom sektore. Nemá zmysel hovoriť o energetickej únii, o jej výhodách, pokiaľ zároveň e, sa nebudeme snažiť o jednotný digitálny sektor. A tu by som chcel poďakovať e, e, kolegyni za jej príspevok k tejto tematike. Takže žiadny digitálny aktér nehral takú dôležitú úlohu ako napríklad ako Google. A čo týka Google, tak tam chcem poďakovať, že ste sa zaoberali otázkou Google a že sme sa tam dospeli ku kompromisu. Chcem zdôrazniť jednu vec. V rámci tejto správy nechceme Google posadiť na lavicu žalovaných, ale skôr nás, nás vyvoláva obavy, že už sa rokuje 4 roky a že komisia sa to stále snaží vyriešiť, ale ešte stále to nevyriešili. Takže ten, ktorý sedí v podstate na lavici obžalovaných, to je komisia. Komisia sa musí pokúsiť v rámci nejakej rozumnej lehoty riadne toto vyriešiť a doriešiť. A dúfam, že sa nám to teraz zajtra podarí. A dúfam, že táto správa bude prijatá zajtra veľkou väčšinou. Ďakujem. E, o zabranie głosu. Teraz žiada o slovo v mene Európskej komisie pani komisárka Margaret Restager, krajanku pána Messerschmitta, nech sa páči. Thank you. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som chcela poďakovať samozrejme spravodajcovi, tieňovým spravodajcom aj pani Kalas za vaše stanovisko, stanovisko výboru IMKO. Myslím si, že je to naozaj veľmi presvedčivá práca. Je e, založená na našich e, e, hodnotách, na princípoch politiky konkurencie schopností. Hovoríme o hodnotách, základoch politiky hospodárskej súťaže a treba zdôrazňovať, že hospodárska súťaž je súčasťou demokracie, že bráni príliš veľké koncentrácii kapitálu a zabezpečuje, aby ľudia, ktorí majú talent, e, iniciatívu, chcú niečo dokázať, aby to e, aj dokázali na otvorenom trhu. Myslím si, že tak, ako hovorí správa, je veľmi dôležité mm, zdôrazniť, že netreba oslabovať pravidla hospodárskej súťaže v období krízy. Naopak, musíme e, zachovať otvorené trhy, ktoré poskytnú každému spravodlivú e, e, príležitosť. Ako práve spomenul pán spravodajca, politika hospodárskej súťaže je dôležitým nástrojem, ktorý umožňuje naplniť viaceré ciele. E, energetická únia, digitálny jednotný trh a e, jednotný kapitálový trh. E, veľmi veľa máme vedomostí, o ktoré sa vieme podeliť. Teším sa na dnešnú rozpravu a prísľubím, dodržím svoj prísľub z vypočutia. Budem vám pozorne načovať a budem spolupracovať s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o ďalšie napredovanie. Niekoľko e, poznámok o tri, pri, troch prioritných oblastiach. Predovšetkým energetická únia. Naše cieľe sú pomerne jednoduché. E, ide o mm, nezávislý zabezpečený prísun energii. Na to už máme legislatívu, teda máme platformu základ, na ktorom budeme budovať mm, energetickú úniu. Úloha e, politiky hospodárskej súťaže okrem iného E, spočíva v tom, aby sme sledovali energetické spoločnosti, ktoré by mohli brániť jednotnému trhu s tým, aby sa spoločnosti nemohli brániť hospodárskej súťaži. Pokiaľ ide digitálny jednotný trh, je a učividne, že takýto jednotný trh e, e, potrebujeme, pretože v súčasnosti trhy sú E, e, fragmentované medzi jednotlivými štátmi a za to platia spotrebitelia a malé podniky. Musíme mať e, e slobodnú súťaž s tým, aby aj nové technológie sa prepracovali k občanom. Hospodárska súťaž pomáha malým podnikom postaviť sa z oči voči veľkým hráčom. A nie v poslednom rade dôležité je daňová spravodlivosť a transparentnosť pretože e, e, nejde o využitie e, zadných vrátek, ide o otvorenosť s tým, aby sme nevyužívali daňovú politiku na podporu nekalej súťaže. Teším sa na dnešnú rozprávu. Myslím si, že je to súčasťou pracovného vzťahu medzi parlamentom a komisiou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz odovzdávam eh, slovo eh, z výboru IMKO, eh, poslankyne KS. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem, pani komisárka. Som veľmi rada, že ste spomenuli aj hodnoty, na ktorých spočíva hospodárska súťaž a politika. Ide o slobodu pre všetkých Ďakujem pekne spravodajcovi za skvelú mm, mm, správu. Ako spravodajkynia eh, v mene výboru IMKO som veľmi rada, že vaša správa zahrnula dôležité prvky mojej správy, spravodlivá súťaž v oblasti verejného obstarávania, prístup malých a stredných podnikov, takisto aj význam jednotného mm, digitálneho trhu a eh, princíp sieťovej neutrality. To je veľmi dôležité na podporu hospodárskej súťaže a inovácie. Ako liberálka som sklamaná že táto správa sa príliš sústreduje na e, ďalšiu e, reguláciu internetovú ekonomiku e, a spoločnú ekonomiku, čo je jeden z malých sektorov, ktorý stále rastol aj počas krízy. Nezabúdajme, že sme zastupcami nielen miliónov spotrebiteľov, ale aj miliónov majiteľov podnikov, ktorí očakávajú od politiky hospodárskej súťaže istotu. E, e, politika hospodárskej súťaže únie musí vytvárať správne prostredie pre e, ďalší rast inovačných podnikov. Potrebujeme silný orgán dohľadu nad hospodárskou súťažou v Európe, ktorý bude proaktívne sa prispôsobovať k novým náročným, rýchlo rozvíjajúcim sa trhom digitálneho hospodárstva. A v žiadnom prípade nie treba to nahradzať ďalšou reguláciou, ktorá napokon poškodí e, najinovačnejšie podniky. Dúfam, že e, liberálna e, pani komisárka pre oblasť hospodárske súťaži súhlasí s týmto názorom a dúfam, že s ním bude súhlasiť aj parlament. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pani Kalas. Ehm, pr, uh, e, vy uh, hovorca za frakcie je pán Werner Langen. Áno, pani predsednička, pani komisárka, pani spravodajkyňa, e, my riešime rok 2013 v tejto správe a to bol čas pána Almonia. Vy, pani Vestia, ste dnes prvýkrát tu na postavená, konfrontovaná s touto debatou. A je dôležité to povedať, že Európska únia, ktorá e, je zavezaná viesť hospodárskú politiku podľa všetkých zmov, e, je e, spojna sa riadiť v zásade otvorného trhu hospodárstva s voľnou súťažou a toto musíme podporovať a Európska komisia má široké um, práva pri kontrole fúzií a um, kartelových e, dohôd, e, pri odsúhlasovaní štátnych pomocí, e, pri voľnom pohybe tovarov, služieb kapitálu, osôb. A, um, služeb, e, ktoré musí presadzovať. Čo tu chýba, a to odznelo aj e, v e, vypočutí, je demokratické opravnenie mnohých zásad, usmernení, nariadení. To doteraz nebolo predmetom spolurozhodovania. Je to vlastne um, problém um, moci um, právomoci komisie, ktorá môže udelovať až e, koboty do jednej miliardy, e, napríklad Microsoftu a e, pri tomto tieto právomoci musia byť demokraticky odsúhlasené a toto je jedna z podmienok kontroly, ktorá nám prináloží a mm, komisia za posledné roky sa v tomto zdráhala počas pôsobenia pána Almoniu. Boli zadefinované podely na trhu v sektore telekomunikácií, ale Google eh, mnoho rokov sa eh, vyhýbal plnení toho. A tiež sa tu eh, spomína férová hospodárska súťaž, aj daňová politika a potom otázka, do akej miery sú národné orgány ehm, zodpovedné pri vymáhaní vrátenia štátnej pomoci. Chcem len poukázať na to, že doteraz sme sa spoliehali údajom členských štátov a nie medzinárodnému e, spolahlivému zdroju a nezávislému zdroju. A preto chcem, aby ste tieto zásady v budúcnosti silnejšie dodržiavali. Ďakujem. Ďalšie hovorca za frakciu SAD na dve minúty má slovo pán Sani, Tibor Sani. Ďakujem za túto možnosť vystúpiť, e, pani predsednička. Chcem sa eh, poďakovať pánovi Messerschmittovi a tenevým spravodajcom, pretože sme dobre, veľmi dobre spolupracovali. Mali sme veľmi rôzne východiskové hm, pozície, no napriek tomu mám eh, dojem, že sme dosiahli dobré kompromisy. V mene mojej frakcie chcem tiež povedať, že sa teším, že táto správa veľmi dobre zdôrazňuje spoločné e, záujmy a čo je dôležité, aké sú e, dôležité e, služby pre občanov, aké sú v spoločnom záujmu. Ďakujem Vyborinko za to, že tu zdôraznil digitálny spoločník, pretože sa domnievame, že rast sa môže napredovať vďaka inováciám v Európe. A ďakujem aj za to, že táto správa nás teraz e, oboznámila aj so sociálnymi hľadiskami. A podľa mňa to je smutné, že ľudová strana tieto sociálne aspekty z tej e, správy chce prakticky vymazať. To pre nás nie je priateľné sociálne aspekty tam musia ostať a problematický je bod 85 tej správy, ktorý sa môže dezinterpretovať. Tu ide o liberalizáciu železničnej dopravy a to znie, vyzerá ako povinnosť. Frakcia SAD to nemôže podporiť, bol to liberálny prístup a my sme proti tomu. Ešte raz chcem zdôrazniť, že naša frakcia považuje za nešťastné, že v bode 45 ehm, sa spomína konkrétna firma. Ďakujem pán Sani a teraz za EKR ehm, e pán Marek Jozef Grabarčík má slovo. Ďakujem pani predsednička. Ehm, úvodom by som chcel srdečne zablažovať pánovi Messerschmittovi za vypracovanie veľmi dobrej správy schopnosť predstavuje základný prvok eh, roz, hospodárskeho rozvoja Európy. Má to uh, posledný význam v súvislosti s cenami energií, ktoré majú vplyv na uh, hospodársky rozvoj Európy a v tejto oblasti uh, neobvykle ďaleko uh, sa vzdelujeme od konkurencie a uh, cien energie v porovnaní s USA. Elektrická energia je v Európe priemere dvakrát drahšia ako v USA a zároveň um, cena plynu narastalo dva pokrát v porovnaní s cenou v USA. Ale sú štáty v EÚ, napríklad môj štát Polsko, kde cena plynu je 5-násobná e, oproti americkou cenou. Toto je hlavná brzda euro, e, e, hospodárskeho rastu, ktorá prehlbuje ekonomickú krizu Európy a nedáva to optimizmus keď vidíme prístup ku klimatickej politike, ktorá sa považuje za ideológiu. A, e, pri súčasnej politike nemôžno hovoriť o konkurenceschopnosti EÚ. Ďakujem teraz ďalší rečník za e, frakciu ALDE, pán Tremosoj Balsulis na no, 2 minúty 30. Frau Vorsitzende. Ďakujem za slovo. Drahý, drahá pani komisárka, kolegovia, takže e, e, hospodárska súťaž tam skutočne máme EÚ šancu bojovať proti logopolitickým praktikám. Vítam správu pána Messerschmitta, ktorý som združil veľa dobrých myšlienok v rámci svojej správy a potom rokoval s tieňovými spravodajcami a potom sa dopracoval k tejto dobrej správe v rámci výboru EKON. E, hlasovalo 51 e, členov za túto správu, len dvaja proti, takže dúfam, že toto sa potvrdí aj zajtra veľkou väčšinou pri hlasovaní. A ako minulý mm, rok aj my opäť e, tento rok vyšleme silný signál smerom ku komisii. Pani komisárka Vestár, pokiaľ sa chceme e, e, vyhnúť novej legislatíve regulácii, tak ten antitrustový instrum, instrument, nástroj musí fungovať rýchlejšie. A čo sa týka toho prípadu Google, tak ja som sa na to všetko pozeral a sadol som si s rôznymi aktérmi prípadu minulý týždeň a dúfam, že e, komisia čoskoro dospie k určitému konkrétnemu rozhodnutiu. Možno na základnejšej diskusie. Čo sa týka antitrustového prípadu Google, tak e, tam boli e, mnohí, mnohé, mnohí aktéry, mnohé spoločnosti, ktoré sa stežovali a niektoré z nich e, to aj zverejnili. Stežovali sa e, verejne, iné sa nechceli stežovať verejne, pretože sa báli, že by prišla pomsta zo strany Google. Taktiež sme sa stretli e, s, s niektorými americkými spoločnosťami, ktoré boli obeťami nekalých praktík. Oni vysvetlili, ako ich meno úplne zmizlo z prehľadávača Google. Malo to pre nich, stalo sa to na niekoľko dní a malo to pre nich obrovský ekonomický dopad. Aj by som chcel zopakovať, že to nie je vojna európskych spoločností proti americkým. Ja nesom ideologicky proti Google alebo proti nejakým americkým spoločnostiam, len som proti monopolom. Google má 90-percentný podiel na trhu v niektorých európskych krajinách a de facto v podstate stráži vchod na internet pre e, európsky spotrebiteľov a malé stredné podniky. Takže ich preferenčný postoj k vlastným službám, toto nie je dobrá, osvedčená e, e, pozitívna metóda. Takže ja som presvedčený, že Google, pokiaľ príde e, hrozba pokuty, tak to bude jediné, čo na nich môže zabrať. Takže prosím, pani Vestager, mali by sme pokročiť v rámci prípadu e, Google. Pokiaľ chcete zbudiť dôveru, tak musíte vyriešiť tento prípad. Ďakujem, je tu modrá karta. Pán Tremosa Balcerls, príjmate modrú kartu? Dobre. Pán Frunzulica na 30 sekúnd. Takže zapnite si mikrofón, prosím. Áno, ďakujem. Pani predsednička, ja by som sa chcela opýtať kolegu, či súhlasí so zahrnutím Eh, tých súkromných útokov na Google do správy. I was asking... Pýtam sa, či súhlasíte s tým, aby sa zahrnuli do tejto správy. Tá správa hovorí o súkromných útokoch na Google. Súhlasíte s tým, aby to tam bolo? Odpoveď, nie je to otázka zdanenia. Ja sa hovorí rečník, my nežiadame o nejaké zvláštne zdanenie, iba o rovné podmienky na európskom trhu. V Amerike sú iné spoločnosti, ako napríklad Yahoo, ktoré nemôžu za rovných podmienok súťažiť s Google, Aj to v EÚ, kde mnohé európske spoločnosti trpia e, tým, ako sa Google správa. Pokiaľ sa s tým nič neurobi v priehu nadchádzajúcich rokov, tak Google bude v podstate jedinou spoločnosťou, ktorá zostane na trhu. Takže je to otázka daní, pokiaľ som vás správne pochopil. Je to otázka rovnakých podmienok, ale v Európe to tak nie je. A druhá otázka. Čo týka Microsoftu, tak proti Microsoftu boli v roku 2004 a 2007 a 2009 uložené e, pokuty zo strany komisie. Prečo sa to nestalo za posledné 4 roky v prípade Google? Dobre. Takže ďalšou Rečničkou bude pani Paloma López Bermecho na minútu 30 za GUE NGL. Ďakujem, pani predsednička. Takže my si vážime tie pozitívne body tejto správy. Myslíme si, že hovorí o dôležitej kritike a prioritách eh, a taktiež novo orientuje politiku konkurencieschopnosti, kritizuje E, e, napríklad daňové výhody pre veľké spoločnosti, taktiež odsudzuje sociálny dumping napríklad v dopravnom sektore a tak ďalej. Napriek tomu máme určité výhrady voči aspektom, ktoré neboli zapracované do správy, ako napríklad dôležitosť e, zamestnanosti na vysokej úrovni, ako o tom hovoria zmluvy. Takže my sme sa zdržali, pretože si myslíme, že správa mala zachádzať ďalej. Mala by povedať, že e, správa e, konkurencie e, že politika konkurencie schopnosti mala pomáhať najchudobnejším regiónom pretože komisia naďalej ničí tisíce pracovných miest, pretože Európa a určité krajiny EÚ sú e, obeťou toho, že sústredujete len na spoločnosti. No a my chceme dať príležitosť Európanom, aby sa dozvedeli, ako, aké majú stanovisko veľké e, politické strany voči týmto otázkam. Naše stanovisko je jasné. Politika e, by ma, táto politika mala chrániť malé stredné podniky a spotrebiteľov voči e, zneužívaniu zo strany veľkých e, koncernov. Ďakujem. Ďalej bude hovoriť pán Michel Remor za zelených za minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka. E, počujete ma? Predovšetkým by som chcel poďakovať pánu spravodajcovi, ktorý veľmi veľa pracoval. Takisto ďakujem ostatným spravodajcom napriek e, e, viacerým rozdielným názorom. Mali sme férové rokovanie s dobrým výsledkom. Chcel by som e, vypichnúť tri veci z hľadiska budúcnosti, ktoré sú dôležitejšie ako z hľadiska minulosti z roku 2013, keď sa pripravila správa. Jednak mali by sme preskúmať agresívnu daňovú súťaž E, e, výbor LuxLeaks e, prvýkrát sa tomu venoval a Kladiem sa otázku, či takýto osobitný výbor by nebol súci. My potrebujeme takéto niečo, ak Mm, by prešetrili takéto agresívne e, daňové správanie, pokiaľ ide o sieťovú neutralitu. E, e, zo správy vyplýva, že je veľmi dôležité, aby nedochádzalo k diskriminácii. E, predovšetkým je to dôležité pre nové podniky, startupy, s tým, aby sa ehm, nepripustila ehm, možnosť e, získať lepšie podmienky za ehm, väčšie poplatky. To by veľmi zaťažilo e, malé podniky. E, váš kolega Ettinger spomenul netevú, sieťovú neutralitu ako snahy Talibanu. Myslím si, že to nie je najlepší znak do budúcnosti Eh, mm, veľmi by som uvítal eh, vaše stanovisko. A tretia téma sa týka energetiky. Eh, chceme podporiť obnoviteľné zdroje energie a dlhodobú udržateľnosť. Ako to môžeme sklbiť s podporou alebo schválenie atomovej e-, energie by znamenalo e, značné narušenie hospodárskej súťaže, najmä vzhľadom na to, čo e, pán Almunia e, počas posledného vystúpenia v parlamente povedal. Myslím si, že aj tu potrebné veľmi dôležité politické rozhodnutie. Ďakujem pekne. Pán Steven Wolf, FDD, 2 minúty 30. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európa zomiera a ľudia e, sa veľmi snažia e, e, všade po celom krásnom kontinente. Niektorým rodinám ťažko sa hľadá obžíva v podmienkach nezamestnanosti. Snažia vytvoriť si normálny život pod tlakom Hospodárska súťaž je neudeliteľnou súťažou malých a stredných podnikov e, e, s tým, aby takíto ľudia mohli nájsť prácu, aby mali dostatok e, peniazy, aby zaplatili za plyn, elektrínu, aby nakrmili svoje rodiny. A preto vždy vítame keď e, e, e, nejaký jednotlivý zakopat Schmidt nemá nepotuchy o takýchto záležitostiach, ale, ale Žiaľ, e, v tomto parlamente, v tejto inštitúcii takéto správy e, e, nebudú uslíšané a nepomôžu ľuďom naplniť svoje cieľe, pretože v konečnom dôsledku tento parlament a ľudia, ktorí tu pracujú, sa držia pravidel, ktorí stanovujú korporácie, ktoré majú moc a vplyv aby získali preferenčný prístup k komisárom a k e, poslancom. Vidím, ako e, brazda po tejto budove v Štrasburgu a v Bruseli a získajú prístup k e, poslancom a presadzujú svoje myšlienky. A vytvárajú také pravidla, ktoré bránia e, vstupu na trh malým a stredným podnikom. Podporujú, e, podporujú korporatizmus a nekapitalizmus a e, podporujú nie oddanosť, ale chamtivosť. A E, ešte strpšiu život tým ľuďom, ktorí si ťažko e, poradia. Je to nebezpečné miesto a hospodárska súťaž tu zlyháva a žiadna správa taká ako táto nedosiahne ten cieľ, ktorý potrebujeme. Musíme obremeniť ľudí od tej chudoby, ktorou trpia v Európe. Ďakujem pekne. Pane Wolf, je tu e, modrá karta od pána Jakovčiča. Súhlasíte? 30 sekúnd, nech sa páči. Osim što, bi, osim što bih volio da kada govorite, a slažem se s vama, sa ljudima koji... Okrem toho, že e, by e, sa mi páčilo to, čo hovoríte a súhlasím s tým, že ľudia, ktorí e, e, e, sa snažia o to, aby nakrmiť svoje rodiny, by nemali byť viac zaťažovaní. Ale moja otázka, vy ste tu ako slobodný poslanec a ste pod vplyvom niekoho, alebo rozhodujete slobodno. Je tu veľa lobbystov, ale ja sa vždy rozhodujem vo svojom vlastnom mene. Odpoveď 30 sekúnd. Pán kolega, som rád, že máte e, slobodnú mysel a ja som rád, že ja mám slobodnú mysel, ale v tomto parlamente vidíme veľké strany ako EPP, ako socialisti e, hlasujú unblock, niekedy spoločne, ale vždy unblock. Vaše rozhodnutia e, robia elity vašich strán a ich riadia korporácie a e, politici e, u seba doma. Takže pre vás slobodu áno a nie slobodu pre vašu stranu. A teraz pani Barbara e, Kapel na minúta 30. Danke, Frau Vorsitzende, Frau komisárin. Ďakujem pani predsedničko, pani komisárka, pán spravodajca. Konkurencieschopnosť je určite e, ústredný motor pre e, hospodársky rast a zamestnanosť v Európe. To sú obe parametre, ktoré e, sú veľkou výzvou pre celú Európu a obojú tieto parametry nie sú najlepšie v Európe a Európa prehráva v globálnej súvislosti na konkurencieschopnosti. A dovolte mi povedať pár príkladov. Európa má dvojnásobnú nezamestnanosť voči USA za posledné roky v Európe 600 e, tisíc pracovných miest sú udlo, 600, 60 miliónov pracovných miest a v USA len 1 milión a e, ceny elektriny e, v Európe sú dvojnásobné a v plyne trojnásobné v porovnaní s USA, Indiou alebo Ruskom daňová zaťaž e, priemerná v USA e, v pomere k HDP v Európe je 50% e, vyššia ako v USA, o 30% vyššia ako v Japons- Japonsku. A to vás určite neprekvapuje, že v oblasti výskumu je tu obrovská medzera, to 100 miliónov dolárov každý rok v Európe oproti USA. V priamých investíciách máme obrovský zaostávame za posledných 15 rokov aj tiež pri efektivnosti činnosti verejnej správy. Spravodajca preto v tej správe e, poukázal na pár dobrých bodov a to strategické priority pre toto volebné obdobie a to je spravodlivá, jasná e, hospodárska súťaž, respektovanie subsidiarity e, a národného zákonodárstva boj proti monopolom a kartelom a regulácie štátnej pomoci a koherent na daňová politika, ktorá je priaznená pre konkurenciu. A týmto spôsobom budem môcť formovať politiku politiku hospodárskej súťaže, e, ktorá e, dostane, dosiahne výhody pre spotrebiteľov. Ďalej pani Esther de Lange na 2,5 minúty. Ďakujem pani komisárka za to, že ste tu. Samozrejme, politika hospodárskej súťaže v EU nie je samoučelná, potrebujeme prispievať e, k rovnakým príležitostiam a ochrane občanov a je dobré, preto aby e, komisia e, tu nezaostávala hlavne v týchto ťažkých časoch, kedy členské štáty by rady zrušili štátne dane a nevytvárali bariéry. Som rada, že komisia to monitoruje. Ak členské štáty trpia, ak nedokážu pristúpať k týmto pravidlám na trhu, musíme eh, to eh, aktualizovať aj na digitálnom trhu. Myslím, že sme o tom veľa povedali a ako náhle členské štáty sa budú domňať, že eh, dôležitejšie chrániť veľké firmy a nie to siete, Ďalšia pripojenka, ktorú chcem povedať, e, ktorú musím spomenúť, je nová ekonomika. Keď idem na e, taxikárskú službu Uber a v jednom štáte je to v poriadku a v inom štáte je to nezákonné, tak vo väčšine členských štátov neviem, aký je správny prístup. Je tam šedá zóna a preto členské štáty musia urobiť záver k tomu, aké zdroje politiky treba prijať. Dúfam, že táto komisia to zohľadní. Nun ist... Ďakujem pekne. Teraz pani Analýza Doc, 1,5 minúty. Ďakujem. Ďakujem komisárke za to, že je tu. Často sa hovorí, že eh, politika hospodárskej súťaže má viesť eh, k eh, rovnakým podmienkám medzi firiem bez ohľadu na ich veľkosť aj krajinu pôdu, takže myslím si, že nie je hm, prekvapivé, že musím uznať, že to nie sú rovnaké podmienky pre všetky firmy. Vidíme, že niektoré firmy musia platiť dane a niektorí dokážu svoje plne znižiť skoro na nulu. A to nie preto, že e, sú e, efektívnejšie, ale ani e, svoje náklady zvyšujú umelo. A mm, je to ako beh na 100 metrov, kde jeden musí bežať a druhý sedí v aute. Musíme konať proti týmto prekážkam voči hospodárskej súťaži. Som tiež rada, že táto správa si uvedomuje, že liberalizácia a e, Hospodárske súťaž nie e, sú e, vhodné. Vlády musia zabezpečiť infraštruktúru, ktorá je podstatná pre rast, či už je to v zdravotníctve a e, vzdelávaní a školstve. A nemá zmysel mať rovnaké podmienky, ak to nie je prínosné pre všetkých a ďalej ku klimatickým e, zmenám e, som rada, že e, naše vlády chcú podporovať zelené projekty, pretože nemá zmysel mať rovnaké podmienky a budeme zatopených vodou. Ďakujem, je tu modrá karta od pani Atkinson. Akceptujete ju? Uh, for 30 seconds, please. 30 sekúnd. Put the microphone on, please. is Dawes, why you actually... Pani Dawes, podporujete Junkera, ktorý chce uh, súdržný program proti daňovým unikom, keď chce všetko zjednotiť a tiež to hovoríme o cez Atlantickom obchodnom partnerstve, hovoríme o slobode tlače a tak ďalej, tak podporujete, že Prepačte, som prekladnutá, ťažko sa mi hovorí, ale uh, Eh, noviny The Guardian eh, majú eh, v zahraničí firmy a podporujete ich alebo podporujete slobodu tlače? Thank you and it's good to see you in the... Ďakujem, som rada, že vás tu vidím v Simovni. Chcem povedať, že asi je to is, tý zmetok. Túto správu vypracoval parlament a nie komisia. Čiže toto je hlas parlamentu o tom, čo si myslíme o hospodárskej súťaži. Neviem ako vy, ale ja určite naštevujem malé ostatné podniky v e, našom e, volebnom obvode, obvode pravidelne. Oni mi hovoria často, že majú obavy z e, postupov tých nadorovných firiem, ktorí svoje zisky a firmy, ktoré presúvajú zisky. Takže dúfam, že vaša strana zmení politiku v tejto veci. Ďakujem teraz pán Martin Halik Petersen na dve minúty. Thank you, Chair. I'll switch to my... Ďakujem, takže ja budem hovoriť svojim materinským jazykom po dánskym. Najprv chcem pogratulovať spravodajcovi za veľmi dobrú správu. Takže politika e, v oblasti hospodárskej súťaže, to je jedn, tá jedno z hlavných politik EÚ a je rozhodujúca v rámci európskej spolupráce, taktiež je extrémne dôležitá pre novú komisiu a v neposlednom rade aj pre pani Margaret Vestager, ktorá je za ňu zodpovedná. Táto politika sa týka alebo je oblasťou, v ktorej EÚ e môže pozitívne pôsobiť a môže nám pozitívne nakloniť európskych občanov. A preto sa v správe píše, že by komisia tam mala mať viac kompetencií voči členským štátom. Myslím si, že dobre, že spravodajca zdôrazňuje, že komisia musí mať taktiež prostriedky na to, aby mohla vykonávať túto dôležitú úlohu. A predovšetkým som rád, že spravodajca zdôrazňuje dôležitú úlohu Európskeho parlamentu, tak aby parlament mal ešte viac kompetencií. A v 104. stojí, že tento demokratický deficit nemôže byť nadalej tolerovaný. No a spravodajca hovorí, že by komisia mala mať väčšie kompetencie voči členským štátom, mala by mať viac strojov a prostriedkov, aby Európsky parlament mal e, viac kompetencií, tak s tým plne súhlasím. To znamená viac EÚ a nie menej EÚ. A to je samozrejme aj zmena stanoviska spravodajcu, čo sa týka európskej spolupráce. Takže gratulujem spravodajcovi za túto, k tejto správe. V každom prípade ju svojim hlasom podporím a dúfam, že aj všetci ostatní kolegovia. Ďakujeme pán Petersen a ďalej bude hovoriť pán Marko Vali za, eh, na minútu 30. Ďakujem pán, pre, pani predsednička. Ja som si teraz vypočul pár predrečníkov a myslím si, že parlament e, často pracuje dobre, ale občas prichádzajú problémy. Ten, kto tu má v podstate moc niečo presadzovať, a rada a komisia, ktoré vydávajú veľmi dobré smernice, často nepočúvajú parlament. A to je otázka, prečo? Ako sa môže stať, že napríklad máme predsedu komisie Junckera, on predsa podporoval e, daňový dumping, aby jeho krajina zbohatla. Takže on pozná všetky triky, všetky možnosti, aké existujú. Máme ale komisiu, ktorá e, musí vydávať rady a vedie ju ten, ktorý pozná všetky triky. A rada a komisia taktiež sú oslovaní často lobbystami, ktorým ide iba o veľký kapitál a nezastupujú e, záujmy občanov. Takže máme tu problémy ako napríklad nezamestnanosť a e, zničenie strednej triedy, máme tu nekalú hospodárskú súťaž. Takže musíme niečo robiť, aby sa situácia zmenila, zmenila aby sme sa nevracali k protekcionizmu. Ďakujem. Ďalej pán Markus Ferber. Ďakujeme, milí kolegovia, pani predsednička, pani komisárka. Takže hospodárska súťaž je jedným z hlavných prvkov e, našho hospodárstva, našho trhu, takže je dobré, že máme príslušné orgány, ktoré dbajú na to, aby hospodárska súťaž v EÚ bola spravodlivá. A túto úlohu ste teraz prezali vy, pani komisárka. A ja tu vám, ja vám tu prajem šťastnú ruku, aby ste vytvorili také pravidlá hry, ktoré zaručia, že ich budú rešpektovať všetci, všetky subjekty na trhu. Pretože v podstate toto môžeme očakávať od politiky v oblasti hospodárskej súťaže. To obrovská výzva napríklad v oblasti daňového práva. Máme tu nejaký osobitný výbor. Sme radi, že komisia tu chce vykonávať alebo započala vyšetrovanie voči niektorým členským štátom. Máme tu teraz v podstate e, nový digitálny čas, digitálnu epochu s novými E, pravidlami, kde neúplne často, kde často nie je jasné, ktoré pravidla sa vlastne musia, alebo čie pravidla sa musia dodržiavať. Tu sa to netýka len Google, ale e, máme tu celkové teda pravidla pre digitálny sektor. A nesmieme e, oslaviť Európu nesprávnymi pravidlami. A ja sa často pýtam, či dochádza k tomu, že často sa určité e, určité spoločnosti sú poškodené niektorým pravidlami, takže potom už nemôžu existovať napríklad tam letecký sektor a ďalšie oblasti. Takže týmto by sme sa mali zaoberať v rámci nášho parlamentného obdobia. Správa e, rieši tieto otázky a Dúfam, že komisia taktiež nadviaže na túto diskusiu, ktorú tu vedieme. Ďakujem. A teraz pani Alessia Maria Moska na minútu 30. Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, politika hospodárskej súťaže a hospodárska súťaž, ako ste správne poukázali, sú základnými hodnotami Európskej únie a musíme eh, ich podporovať, ak chceme mať úspech vždy boli napomocné, keď sme odstraňovali prekážky, ktoré bránili slobodnému pohybu kapitálu e, e, jednotlivcov a e, umožňujú chrániť trh pre európskych spotrebiteľov. Bohužiaľ, vo viacerých sektoroch máme nepochopiteľné technické prekážky, ktoré bráňa náležitému fungovaniu vnútorného trhu, bráňa dynamizmu a inováciám, bráňa vytváraniu nových pracovných miest a hospodárskému rastu. Chcel by som vyzdvihnúť dôležitú úlohu parlamentu počas ostatných e, rokov. Domnievam sa, že naše plány v oblasti hospodárskej súťaže by sa mali príjmať na základe tesnejšej spolupráce s parlamentom. Musíme sa aj fo, e, o, o, o, oficiálne zúčastniť tohto procesu a treba rozšíriť e, spolurozhodovanie aj na túto oblasť a tým posilniť e, demokratickú legitimitu. Myslím si, že demokratický deficit je nepriateľný a domne, navrhujem, aby sme sa viac spojili prostredníctvom novej interinstitucionálnej dohody pre oblasť hospodárskej politiky. Nemôžeme mať hospodárskú súťaž bez transparentnosti. To znamená, znamená, že parlament musí byť informovaný o napredovaní, e, e, e, pokiaľ ide daňové dohody s členskými štátmi. Ďakujem pekne. Mm, pán Stolian, dve minúty. Mulțumesc, doamnă președinte. Susțin în totalitate. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička táto správa vyzýva komisiu, aby analyzovala možné prípady porušenia eh, hospodárskej súťaže eh, pri udeľovaní štátnej pomoci. V tých prípadoch, eh, keď sa udelujú daňové výhody niektorým nadnárodným spoločnosťam v členských štátoch. Viem, že Európska komisia už rieši túto problematiku a netrpezlivé očakávame výsledky. Okrem toho by som chcel upozorniť na veľké rozdiely e, v cenách pri rovnakých druhoch liečiv. E, mám na mysli rozdiely medzi cenami v jednotlivých členských štátoch. Takéto značné cenové rozdiely by mohli E, byť e, znakom e, nelegálnych postupov, či už výrobcov alebo distribútorov. Títo veľké cenové rozdiely sú zároveň svedectvom roztreštenosti trhu s liečivami a preto domnievam sa, že komisia by mala prísť s analýzou tohto trhu s farmaceutickými výrobkami v Európe s tým, aby sme vedeli identifikovať eh, potenciálny problém zneužívania dominantného postavenia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalšie výstupy pán eh, Jepekov od minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážna pani komisárka hospodárska e, súťaž umožňuje e, e, nám zaobstarať najlepšie výrobky za najlepšie ceny. Predovšetkým to sa týka mobilného trhu a trhu telekomunikácií. V novinách Financial Times bol zverejnený článok o ďalkovom predaji a domnievam sa, že v tejto oblasti komisia naozaj musí e, začať e, konať. Napríklad v Dánsku e, existujú dve telekomunikačné spoločnosti, ktoré zvažujú možnosť spojenia. Aký podiel na trhu môžu mať takéto dva podniky predtým, ako začneme ich považovať za oligopol alebo monopol? A nevyústi to do eh, zvýšenia cien v prípade takéto fúzie. Ale v každom prípade chcel by som poďakovať eh, pánovi spravodajcovi za skvelú eh, právu a som dokonca prekvapený tým, že táto správa sa nesie v to niektorý je priateľský voči Európskej únii. V podstate reflektuje to, čo si pre Európsky parlament a pán spravodajca minulosti nebol za to um, v tejto súvislosti s nami takýmto postojom. Ďakujem pekne. Georgius Kurcos, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, domnievam sa, e, e, že všetci vieme o tom, že vnútorný trh nie je dobudovaný a treba zasiahnuť v tých oblastiach, kde ešte nefunguje tak, ako by mal. Domnievam sa, že nápady pána spravodajcu a komisie sa správnym smerom. Ako poslanec za Grécko musím povedať, že štruktúra vnútorného trhu zohráva obrovskú úlohu z hľadiska konečných hospodárskych výsledkov a týka sa to nielen Európskej únie. Treba zabezpečiť, aby aj e, vlády jednotlivých štátov zabezpečili fungovanie jednotného trhu na úrovni jednotlivých členských štátov E, domnievam sa, že jednou z príčin, prečo si Grécko nepočínalo tak dobre a nenapredovalo tak rýchlo v porovnaní s e, programami e, hospodárskej adaptácii uskutočnenými v Írsku alebo Portugalsku, súvisia práve so štruktúrou a fungovaním vnútorného trhu. V našej krajine sme pocitovali tlak na znižovanie miest, ľudia sa e, ocitali e, v stále e, horšom postavení, napriek tomu, že jednotková cena práce predstavuje 12 a hrubý domáci dôchodok poklesol o 12 Čiže je veľmi dôležité, ako funguje hospodárstvo ako celok a treba zabezpečiť, aby takéto nesprávne fungovanie sa nerozširovalo ďalej. Domnívam sa, že ak e, príjmeme správne rozhodnutie, budeme môcť e, konať e, účinnejšie. Napríklad e, e, e, ruský zemný plyn, ktorý dostávame v Európe, patrí medzi najdrahšie v Európskej únii pretože e, e, zniženie cien e, e, ropy sa neuzrkadľuje v znižených cenách e, energii. Ďakujem pekne. A teraz Klaudia e, Fuculica. E, jedna pol minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, vážené dámy, vážené páni, som veľmi spokojný s výsledkom rokovania vysokej s prípravou danej správy. Chcel by som poukázať na skvelé výsledky e, v tom zmysle, že verejné služby sa nestávajú e, predmetom e, regulácie hospodárskej súťaže. Je veľmi dôležité, aby členské štáty mohli možnosť samotné organizovať túto politiku. Vo svojich pozmeniacich návrhoch som branil e, väčšiu úlohu Európskeho parlamentu pri tvorení politiky hospodárskej súťaže s tým, aby sme posilnili e, transparentnosť trhu, e, jeho stabilitu a hospodársky rast. Prostredníctvom tejto správy sme sa priblížili k naplneniu základných cieľov, napríklad zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže a boj proti e, sociálnemu e, dumpingu, e, proti tomu, aby e, verejné služby podliehali e, e, e regulácii príslušných orgánov E, e, e ukončenie e, režimu štátnej pomoci voči bankám a ukončenie režimu, ktorý umožňuje korporáciám vyhybať sa plateniu daní. Nesúhlasím e, e, s, e, s zahrnutím súkromných útokov proti Google, ale keďže sa určité pripomienky zapracovali, som za to, aby táto správa sa schválila. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán David Kansa, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca Úvodom by som chcel poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho usilovnú prácu. Domnievam sa, že správa je vyvažená. Ako dobre vieme, e, e, stabilná hospodárska súťaž je dôležitým katalizátorom e, nových pracovných miest, hospodárskeho rastu a inovácií na vnútornom trhu únie v roku 2013. Správa komisie spomínala E, potrebu vytvoriť e, väčší priestor pre mlá, malé a stredné podniky. Mm, e, Poukazovala na to, že tento sektor hospodárstva je v nevýhode. Je stále v nevýhode, pretože mm, hospodárska kríza sa veľmi dotkla tohto podsektora, ale mm, myslím si, že správna hospodárska súťaž umožní sa tomuto sektoru zotaviť sa napríklad e, pozmeňujúce návrhy, e, e, ktoré parlament prijel v súvislosti s verejným obstarávaním, tiež prispieje k posilneniu hospodárskej súťaže. A na to musíme zabezpečiť aj dobrú informovanosť malých a stredných podnikoch o plánovaných zmenách. Okrem toho, takéto príležitosti by mali byť prístupnejšie pre malé a stredné podniky. Domnievam sa, že komisia by mala pripraviť podrobné E, usmernenia pre podniky a verejné orgány, e, ktoré e, budú pojednávať o verejnom obstarávaní v súvislosti s zákonom o malých a stredných podnikoch v Európe a bude poskytovať možnosť získavať aj zmluvy s menšou hodnotou, ktoré sú šité na mieru pre veľké spoločnosti, ktoré sú v blízkosti rozhodujúcich orgánov. Ďakujem pekne. A teraz pani Danuta Jaslovecka, dve minúty. Ďakujem, pani przewodnicząca. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pani, pani, bez pochyby e, politika hospodárskej súťaže je jedna zo spoločných cert e, spoločného trhu EÚ a Eh, mali by sme eh, bojať eh, proti, bojať proti prekážkám hospodárskej súťaži aj obchodným vojnám medzi členskými štátmi EU, ktorými trpia celé európske hospodárstvo a preto prijať na vyhlásenie komisie, ktoré sa toho týkajú. Musíme pamätať na to, že podniky budú využívať všetky dostupné prostriedky, aby posilnili svoju pozíciu na trhu. Minulý rok však výrazne sa prejavil problém daňových rajov a uh, aféra LuxLeaks uh, ukázala, uh, že niektoré vlády, aby priťali investorov, individualizujú daňové právo a umožňujú uh, tým pádom investorom uh, daňové úniky. Zoznam firm, ktoré využívali uh, možnosti, ktoré im uh, ponúkal uh, Luxembursko, uh, vidíme, uh, že to boli uh, podniky, ktoré uh, prinašali stovky miliónov zisk a ponuka, ktorým uh, dal tento štát, uh, predstavuje uh, daňový uh, raj Uh, pre e, mnohé európske firmy. E, viem, že e, daňová politika je predmetom konkurenceschopnosti a zároveň Európska komisia musí mať v dispozícii nástroje, ktoré umožňuje identifikovať také nekalé praktiky a tiež chcem zvrazniť konkurenciu na spoločnom trhu a jej podpora mi chýba v tejto správe. Tiež nastalo v poslednej dobe e, rôzne e, rozlišovanie cien ruského zemného plynu pre e, jednotlivé členské štáty a už nemôžno hovoriť o hospodárskej súťaži, keď jedny podniky platia o 26% viac za zemný plyn ako druhé. Musíme pamätať na to, že cena nevyplýva z objektívnych predpokladov, ale je len prejavom vole, politickej vole Kremla. Tiež musím povedať na to, e, že keď sa hovorí o sociálnom dumpingu, prečo sa nehovorí o energetickom dumpingu v čase e, debate o energetickej únii? Ďakujem. E, ďalší rečník na minútu 30 je pán Vermamno. Vážení kolegovia, keď posudzujeme politiku podľa jej výsledkov, tak môžem povedať, že európska politika hospodárskej súťaže minimálne zlyhala. E, Sice zmizli ste monopoly, aby sa lepšie mm, prispôsobili verejné služby súkromným záujmom. Privatizácia ziskov a kolektivizácia nákladov, to nám prináša Junckerov plán na vaše nové pakety hlavne v oblasti energetiky a dopravy. Bankový sektor v Európe ktorý dostal viac ako 2 miliardy eur za 5 rokov, e, nadalej nefinancuje reálnu ekonomiku. V oblasti nových technológií európska spravodlivosť neukladá žiadne účinné sankcie, ako v prípade Google. Malé a stredné podniky sa stále zabudajú, sú pod tlakom veľkých spoločností a veľkých distribučných reťazcov, hlavne kvôli kontrole. Komisia nemôže členským štátom podporovať svoje strategické premyselné sektory. Napríklad v Francúzsku jeden podnik musel vrátiť 400 miliard eur, e, preto skrchol, a to napríklad z Bruselu. Je treba odstrániť e, prekážky, ale výsledok je, že sa hromadí bohatstvo v rukách málo ľudí na úkor ľudu. We'll Teraz e, dostane e, meni každej skupiny e, slovo jeden rečník a nebudem dať slovo tým, ktorí už vystúpili dnes večer. A teraz pani Ramana Tomč na jednu minútu. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča, dragi kolegi. Ďakujem pekne za to, že ste mi dali slovo. Vážení kolegovia, my všetci vieme o tom, že Politika hospodárskej súťaže je dôležitá, ak máme oživiť našu ekonomiku. Hlavne dnes, keď mm, máme e, mnohé výzvy pred sebou, ako napríklad obchodné dohody medzi členskými štátmi a keď vás môžem upozoriť na tú najdôležitejšiu medzi USA a Európskou úniou. Politika hospodárskej súťaže by e, bola jediným prostriedkom, na podporu našich spotrebiteľov a budovanie eh, poctivého prostredia pre všetky firmy vrátane malých a stredných podnikov, ktoré vždy sú obeťou zmien eh, ekonomiky. Som rada, že komisia zaujíma aktívnu úlohu eh, pri zabezpečovaní zóny rastu ekonomiky a dúfam, že čoskoro uvidíme jej výsledky. Ďakujem za slovo. Nun, Frau... Ďakujem pani Maria Capini na jednu minútu. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar. Sigur, în primul rând vreau să mulțumesc și raportorilor să apreciez. Ďakujem. Chcem zablazovať k tejto správe, ktorá je vyvážená, ale chcem upozorniť, aby si komisárka vypočula túto vec. Ak potrebujem politiku hospodárskej súťaže, táto musí byť spravodlivá. A ako sa na to pozeráte v ďalšom období? Je tu jedna vec, ktorá sa týka skutočnej politiky, ktorá prinesie praktické zlepšenie účinnosti ako sa, v tom, ako sa zaobchádza s malými a strednými podnikmi na globálnom trhu. Ale z toho, čo počujem, sa zdá, že zatiaľ neexistuje rovná konkurencia medzi veľkými a malými firmami. A druhá otázka, ako to je, čo sa týka e, vstup, e, vstupu európsk, neeurópskych štátov na európsky trh, pretože tu je často nerovná konkurencia produktov, ktoré nepodliehajú žiadnej regulácii. Ak sa vám podarí vyriešiť tieto dva zásadné problémy, tak budeme mať konečne politiku, ktorú, ktorá má praktický účinok. No, no, Ďakujem. A teraz e, pán Zambasky, ďalší rečník. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Ďakujem, pani predsednička. Vážení kolegovia, chcem zablažovať pánovi Messerschmittovi za jeho um, presnú a vyváženú správu. On um, kladie osobitný dôraz na malé a stredné podniky a tieto treba chrániť uh, pred konkurenciou veľkých firiem, a dávajú, pretože dávajú prácu 65% tam ľuďom v EU no vo väčšine prípadov malé stredné podniky nemôžu konkurovať s veľkými podnikmi. Sú to asi isté slové stránky v tej správe, no tie nie sú dôležité. V Bulharsku úroky na požičky môžu dosiahnuť až 15% eh, Tomu treba venovať pozornosť. Čo týka ďalších prípadov, napríklad e, sociálna dumpingu a kabotáže, určite tieto problémy budú vyriešené. Ďakujem. Ďalej bude hovoriť pán Ivan Jarovčič, tiež minútu. Takže e, slobodná hospodárska súťaž to je základ nášho hospodárstva, ale v tejto správe je veľmi jasne povedané, že väčšia miera Európy v tých sektoroch, kde to potrebujeme, že je to lepšie pre nás, pre všetky, lebo máme problém s konkurencieschopnosťou. Keď hovoríme o jednotnom eh, energetickom a digitálnom trhu, tak eh, sú tu určité veci, ktoré kolegovia povedali, hovor napríklad o Google a o e, pozícii Google na trhu. My máme jednotný digitálny trh, v rámci ktorého by piatou slobodou mala byť digitálna sloboda v Európe. A musíme prijať príslušné opatrenia, pretože v opačnom prípade budú naše ekonomiky trpieť. Ďakujeme. Posledným rečníkom KHDI bude pán Joao Ferreira, tiež na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Áno, je veľmi dobré, že jasne hovoríme, že ten svetý princíp voľného, hospodárskej súťaže umožnil že sa dôležité sektory v podstate mohli privatizovať a teraz vidíme, k čomu to viedlo. Máme tu oblasť energie, elektrickej energie, máme tam obrovské faktúry pre domácnosti aj pre malé podniky, no a monopóly v tejto oblasti aj v oblasti dopravy v podstate oblasti dopravy všade v Európe. A nadnárodné spoločnosti taktiež dominujú v preprave tovaru aj v preprave osôb. No a ďalej napríklad, čo sa týka polnospodárstva, tak tam sa stále ďalej šíria praktiky, ktoré už nemajú nič spoločné s hospodárskou súťažou a veľké nadnárodné spoločnosti robia zisk a tie malé podniky sú v podstate úplne vylúčené. Ďakujem. A teraz pani komisárka Vestager. už takže ďakujem predovšetkým za tú diskusiu, ktorá si myslím, že ukázala, nakoľko je Európsky parlament zaangažovaný e, v rámci práce na našej e, politike v tejto oblasti. No a e, tomu, čo povedal pán Werner Langen, to si veľmi cením. Nie je tu žiadny e, proces spoluzákonárstva s týmto parlamentom a ja si myslím, že naďalej e, bude pracovať tak, ako, má, ako pracujeme na základe zmluvy, ktorú máme, ale budeme spolupracovať v, s Európskym parlamentom v oblasti politiky konkurencie, schopnosti a taktiež e, v súvislosti s niektorými návrhmi textov, o ktorých sa teraz diskutuje. Ďalej, ako povedal pán Morden Peterson, je to kľúčová oblasť pre Európsku úniu a je tu jasne vidieť tú skutočnosť, že treba spolupracovať s národnými orgánmi, pretože v rámci tohto vzťahu môžeme vyriešiť otázky, ktoré by sme než nevyriešili. Napríklad, čo sa týka e, potravín, pretože tam hrajú E, tieto orgány naozaj kľúčovú úlohu. Ďalej tu máme obrovské spoločnosti alebo koncerny. No a toto sa opakuje stále dokola. Či naša politika konkurenceschopnosti je dostatočne silná, tak aby, ju, aby mohla slúžiť aj malým a stredným podnikom, tak aby malé stredné podniky v podstate mohli ďalej existovať na trhu. A myslím si, že toto je veľmi pertinentná pripomienka že to máme teda cieľ našej politickej konkurenceschopnosti. Nie je to len o presadzovanie pravidiel, ale musíme sledovať náš cieľ, aby naše podniky prekvitali, aby to taky slúžilo aj spotrebiteľom. Ďalej, čo sa týka e, cien a rozdielov e, v cenách, tak tu máme e, pravidla takých v súvislosti s patentom máme tu teda ceny liečiv, a väčšina z tých rozdielov bola prepísaná rozdielom v rámci členských štátov a rozdielom dotácia. My sa na to samozrejme môžeme bližšie pozrieť, tak ako to robíme v rámci našich eh, medziročných eh, správ. Ďalej, zdanenie, to je ďalšia otázka, o ktorej sa tu dnes večer diskutovalo. Ja samozrejme sa posnažím, aby som využila príslušné nástroje, aby sme preškuma, preskúmali prípady, kde e, sa využívajú v podstate fiskálne rozhodnutia, aby sa tým umožnila nekalá hospodárska súťaž. Pretože toto ide proti našim základným hodnotám v oblasti hospodárskej súťaže. Čo sa týka energetiky, tak tam máme určité otázky, ktoré treba vyriešiť. Potrebujeme spoločné úsilie. No a v neposlednom rade tu máme vyrovnanosť medzi právomocami EÚ a právomocami členských štátov. Takže energetický mix. Tu máme určitý rozdiel, čo sa týka napríklad našich názorov na jadrovú energiu. Ale spadá to do kompetencie členských štátov rozhodnú v svojom energetickom mixe, ale e, nesmie dochádzať e, k nadkompenzácii, aby e, prišli kompenzácie, aby členské štáty to nepreháňali v tejto oblasti. A tento parlament e, pracuje veľmi tvrdo na e, to, aby sa tam zaručila transparentnosť. treba zaručiť transparentnosť v súvislosti s tým, ako sa využívajú peniaze daňových poplatníkov, tak aby nielen médiá, ale aj občania samotní mohli sledovať tok svojich peňazí tak aby v podstate ich e, politici boli im takto jasne transparentne zodpovední. No čo sa týka digitálneho trhu, máme tam digitálny jednotný trh a príslušné návrhy e, komisie, ktoré prídu čoskoro. Ďakujem za túto diskusiu, ktorá tu prebehla. Myslím si, že to dobrá platforma pre našu budúcu spoluprácu. Ďakujem e, spravodajcovi, aj pani Kalas, aj teňovým spravodajcom. Ďakujem teraz Teraz dostane slovo pán Morten Messerschmidt, spravodajca. Ďakujem pani predsednička, ďakujem samozrejme aj e, tým mnohým pripomienkám a vyjadreniam v priebehu našej diskusie. Niektoré tie vyjadrenia boli polemické, ale väčšinou skôr na také politické úrovni ste hovorili. Najprv k tým polemickým je e, dobré, že sme neboli, e, neboli sme presne u tých rokovaní, takže niektorí nepoznáte presne obsah správy, správy, ale mohli ste sa aspoň trošku posnažiť a pozrieť sa na to, kto poslal ktoré pozmenujúce návrhy. Takže niekto sa to môže tešiť, že môže argumentovať, ale ja som trochu nahnevaný, že táto polemika týchto dvoch kolegov spôsobuje, že konštatujem, že e, tú správu možno ani nečítali. Takže väčšina z tých pripomienok e, bola tak priateľského ladenia a to ma teší, taktiež som rád, že obsah správy, na ktorom sme sa zhodli, si vyslúžil E, určité konštruktívne, aj keď niekedy kritické pripomienky. Ja si napríklad nespomínam, že by akákoľvek iná e, správa v tomto parlamente tak, digi- tak e, detailne hovorila, čo je treba na to, aby sme vybudovali jednotný digitálny trh, napríklad interoperabilita, elektronické platby a tak ďalej. To sú detaily, je to všetko dôležité pre rast a pani komisárka, my očakávame iniciatívy v tejto oblasti, ale aj v iných oblastiach, ktoré spomína moja správa a ktoré popisuje. Ide tu o dôveru, ide tu o angažovanosť. A tu som si istý, že zajtra konštruktívnym spôsobom sa nám podarí uzavrieť našu prácu, ktorú tu odvádzame. A samozrejme, nie je to tak, že sa nám teda tie kompromis všetkým bude zdať fantasticky, ale myslím si, že to môže dobrú spoluprácu s komisiou, s občianskou spoločnosťou. Ďakujem a tým sme uzavreli.